französischen príslušné francúzske orgány príslušné francúzske orgány mi odovzdali žiadosť na zrušenie imunity pani Milen Trošinský v rámci e, vyšetrovacieho konania. Okrem toho som dostal žiadosť na zrušenie imunity pána Jean-Marie Le Pena e, v rámci vyšetrovania. Tieto e, žiadosti sú teda postúpené v javnom konaní do